do schôdzi bude predložená schválne pri najbližšej schôdzi a ak nebudú žiadne námietky, tak tie uznesenia, ktoré sa dnes schválili, sa pošlú adresátom. Týmto pádom končím našu schôdzu a želám vám príjemný zvyšok týždňa.